Thank you very much. I open... Ďakujem pekne. Otváram schôdzu výboru REGI, ktorá sa uskutoční dnes po obede a zajtra ráno a po obede. Začneme schválením programu schôdze. Môžeme program schváliť. Sú nejaké pripomienky? Áno, boli isté zmeny na poslednú chvíľu v tomto programe, ale Predpokladám, že je pre všetkých akceptovateľný. Dobre. Ďalej schválenie zapisníc zo schôdzi 3. september a 13. september. Návrh znenia zápisníc z 3. septembra a z 13. septembra sú k dispozícii online, tak ako zvyčajne. Navrhujem E, tak ako to robíme zvyčajne, v prípade, že nebudú znesené žiadne námietky v priebehu tejto schôdze, budú zápisnice považované za schválené. Žiadne pripomienky, ďakujem. Ďalej, oznámenia predsedajúcej. E, rada by som vás informovala, že prebehla schôdza konferencie predsedov výborov a kolegia komisárov 2. oktobra v Štrásburgu. Zvyčajne vždy v oktobri konferencia predsedov výborov organizuje program meetingov s komisármi, kde sa e, diskutuje o pracovnom programe komisie na nadchádzajúci rok. Tento rok sa schôdza uskutočnila 2. oktobra v Štrásburgu Celkovo sa uskutočnilo 5 stretnutí e, v rôznych, v rôznych konfiguráciách predsedov výborov a komisárov a bolo to organizované podľa predmetov, podľa, podľa rôznych teda vecí. E, spolu s pánom Dobrovskisom ja som spolupredsedala časti, ktorá sa týkala kohézie a hodnot, kde bolo dohromady 6 komisárov a 10 predsedov výborov e, naprieč témami bol tam pán Dombrovský, pán Katajnen, e, bola tam komisárka pre vzdelávanie, komisárka pre sociálne záležitosti, e, komisárka pre právny štát a diskusia bola veľmi zaujímavá. Séria schôd sa ukončila plenárnym zasadnutím večer, ktorému spolupredsedali pán Timerman za pani Vikstremová. Všetci spolupredsedovia z rôznych sekcií dali informácie o priebehu svojich sekcií na tejto plenárnej schôdze. V rámci mojej spätnej väzby som zdôraznila dve dôležité politické témy, a síce časový tlak, ktorému je vystavený tento parlament z dôvodu neskorého predloženia návrhu zo strany komisie a našej snahy riešiť to čo najrychlejšie, e, pričom aj efektívne a účinne, lebo je veľmi dôležité, aby sme nestratili kvalitu našich rozhodnutí počas tohto procesu. Ale takisto som potom spomínala, že ten proces a časový tlak bude pokračovať dokonca aj po voľbách. A Európska komisia bude zodpovedná za proces po voľbách a budú musieť byť e, aktívni až do posledných dní svojho mandátu, ako sa predpokladá aj od nás, pretože my sa snažíme stále byť čo najaktívnejší a využiť zvyšný čas na tie vhodné rozhodnutia a komisia by to mala tiež urobiť počas svojho mandátu do novembra budúceho roku. Druhá téma, ktorú som počiarkla, bola diskusia, ktorá sa týkala návrhu o právnom štáte. Tu som chcela prezentovať e, argument, že právny štát sa nedá oddeliť od nástrojov EÚ a od programov EÚ ktoré majú podporovať investície, e, rast a tvorbu pracovných miest. Skôr je to nepostradateľný rámec, v ktorom pracujeme a prostredníctvom ktorého naplňame a prinášame európsku pridanú hodnotu. Väzba medzi právnym štátom a európskymi investíciami a európskou pridanou hodnotou by mala byť veľmi jednoznačná a mali by ju chápať aj európsky občania a to je jedno z posolstiev do blížiacich sa európskych volieb. Takže toto bola tá diskusia a komisárka Krecu bola tiež prítomná a ona informovala všetkých predsedov výborov ako aj komisárov o návrhoch. My sme informovali e, všetkých o našom časovom harmonograme a o pokroku, ktorý sme dosiahli. Čo je pravda pretože ideme veľmi dobrým tempom, pokiaľ ide o tie hlavné spisy, hlavné agendy, ktoré riešime. Toľko k tejto schôdzi. Nediskutovali sme o budúcom programe, pretože sme nemali nejaký konkrétny e, program na rok 2019 zodpovednosti komisie vnímame ako kontinuálnu prácu a predpokladáme aj plnú podporu parlamentu v rámci jeho úsilia, tak aby sme boli efektívnejší. Toľko k našej schôdzi. Teraz ten štvrtý a najdôležitejší bod nášho programu. Rozhodla som sa, že vyčlením takmer všetok čas dnes po obede k podrobnému zaoberaniu sa návrhu správy o návrhu teda komisie o spoločných ustanoveniach e, nariadenia e, na obdobie 2021-2027 to je legislatívny návrh, ktorý sa týka viatočného finančného rámca a samozrejme má významný politický dopad, dôležitosť pre náš výbor, nakoľko stanovuje hlavné pravidlá budúcej koheznej politiky. Prvá prezentácia komisie, ako aj výmena názorov, sa uskutočnila na výbore Regi 20. júna. Spravodajci uskutočnili viacero prípravných stretnutí v kľúčových veciach spolu s komisiou a týmom sekretariatu, ktorý podporoval spoluspravodajcov, ktorí tiež e, uskutočnili viacero technických stretnutí. Dokumentácia, ktorá sa viaže na tieto schôdze, teda technické e, poznámky komisie, PowerPointové prezentácie, zápisnice z diskusie, štúdie a briefingy, ktoré e, vypracovali výskumné útvary, tie boli dané k dispozícii všetkým tieňovým spravodajcom a, politi- a poradcom politických skupín dnes e, naši spoluspravodajci, pani Krel a pán Novakov, budú predkladať e, svoju, svoj návrh správy. Dám e, slovo spravodajcom, potom tieňovým spravodajcom a zvyšným poslancom Regi. Takisto budem mať možnosť vypočuť si názor výboru regionov, ktorý je zastúpený v osobe pani Mariny, v prípade, že tu bude v zasadačke, pretože mala k dispozícii len veľmi obmedzený čas na našu schôdzu, ale takisto je tu aj pán Dos Orit, ktorý zastupuje Európsky sociálny a hospodársky výbor. A on je spravodajcom v tejto téme a uvidíme, čo nám na to povie Ekosok. Taký je scenár našej schôdze. Teraz e, dostanú priestor spoluspravodajci. Pani Kralu, nech sa páči. Srdečná vďaka, pani predsednička. Áno, naozaj. Boli to náročné týždňa a mesiace, v rámci ktorých sme pripravovali spoločne správu, tak aby sme čo najrýchlejšie, pokiaľ možno, napredovali a naozaj, aby sme naplnili ten cieľ hlasovania v decembri, to etapovité rozloženie, aby to v decembri bolo odhlasované, aby sme v januári to mohli postúpiť plénu, aby sme dostali potom mandát pre rokovania. Ešte raz by som rada zdôraznila, ako je dôležité, že regióny, predovšetkým v oblasti programovania a riadenia, čo najrychlejšie a tam, kde je to možné, aj keby to malo byť len nejakým spôsobom predbežné, aby teda dostali sa k výsledkom našich rokovaní a ja si myslím, že tak parlament, ako aj rada a komisia nám budú nápomocne, nápomocní teda v, ďalších, v ďalšom priebehu rokovaní. Rada by som začala, kolega Novakov, Novakov potom nadviaže na mňa tá najdôležitejšia zmena, ktorú sme e, pomenovali v tej našej správe. V krátkosti uvediem. Myslím si, že vo všeobecnosti, pokiaľ ide o budúcu štruktúrálnu politiku a tá najdôležitejšia zmena, ktorú sme spravili na, z pohľadu teda návrhu komisie je, že sme vo všetkých článkoch, eh, kde to je príslušne nevyhnutné, eh, eh, sme fond, fond, fond sme znova dali na fond pre regionálny rozvoj v rámci toho zastrešujúceho nariadenia. Ako viete, kolegy, kolegovia, teraz to je tak nastavené a ukázalo sa to byť ako pozitívny pozitívne nastavenie. Po tom, čo sme diskutovali s komisiou, tak tá prijala iný e, návrh a vyňala Fond pre, pre regionálny rozvoj z toho hlavného nariadenia, z nášho dôvodu, z tých, e, pardon, z nášho pohľadu, z tých nesprávnych dôvodov. Ja si mi predstaviť, že polnospodári chcú udržať tie prostriedky, ktoré idú do polnospodárstva pohromade a preto e, v rámci tohto fondu chcú ponechať tak prvý ako aj druhý pilier, ale keď chceme dať naspäť do toho zastrešujúceho nariadenia ten fond pre regionálny rozvoj, to neznamená, že zodpovednosť bude spadať na regionálnych ministrov. Samozrejme, zodpovední alebo kompetentní budú stále ministri plnohospodárstva, respektíve bude to v pôsobnosti tých, ako je to v súčasnosti Jediný rozdiel je, že v tom hlavnom nariadení všetky tie fondy, ktoré sú tam zoskupené, budú sa na ne vzťahovať rovnaké pravidlá. To znamená, že je to oveľa lepšie a oveľa jednoduchším spôsobom prepojené. A je takisto jednoznačné, že máme viac ako len podporu polnospodárov, teda respektíve rozumieme tým viac ako len podporu polnospodárov, pokiaľ ide o rozvoj vidieckého priestoru. My by sme mali rozvíjať ten priestor ako celkový, nielen vidiecky a myslím si, že to je veľmi rozumný návrh, ktorý dúfam u nás na výbore nájde podporu patrične vyjadrenú a myslím si, že takto nakoniec bude aj na výbore pre polnospodárstvo a že nakoniec aj na pléne v januári dostaneme ten mandát. Pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, náhodou nám na stoloch pristal prvý návrh, predbežný návrh o pomoci, kde komisia navrhuje práve toto a vychádzame z toho, že patričným spôsobom to bude e, zohľadňovať všetko, čo zohľadniť treba. Preto je tu veľa pozmeňujúcich e, návrhov v tejto oblasti, pretože je treba zmeniť veľa článkov, ako aj tie príslušné úvodné ustanovenia. Druhý dôležitý krok e, idem tak viac menej po článkoch. Zmena v článku 10 a síce, že tu nechceme povoliť žiadny presun prostriedkov do Európskeho programu Investiu. Spomínate si na ostatnej schôdzi výboru v rámci nášho stanoviska k Invest EU sme mali krátku intenzívnu diskusiu. Dovolte mi ešte raz v krátkosti vysvetliť, prečo navrhujeme takúto zmenu. Viete, že kohezná politika e, v návrhu komisie predpokladá zníženie, 10% zníženie rozpočtových prostriedkov. To znamená, že všetky, takmer všetky členské krajiny e, musia počítať e, s masívnymi úsporami do budúcnosti. Komisia sa snažila minimálne obmedziť takéto zníženie na rozpočtovej úrovni, ale návrh, ktorý máme na stole, aj s tými navrhnutými národnými obalkami, s tými teda číslami, ktoré budú preozdeľované, tak tam členské štáty musia, musia pardon, predpokladať až 20-percentné krátenia prostriedkov. Sú niektoré členské štáty, ktoré majú k dispozícii viac peňazí, ale tí sú v tej menšej skupine. A mali by sme podľa mňa spraviť maximum preto, aby sme mali modernú koheznú politiku, ktorá bude prispôsobená modernej dobe, ale pokiaľ možno treba eh, zabezpečiť prostriedky na tie účely, na ktoré boli predpokladané pôvodne. Čoho sa nedotýkame v našej správe je spolupráca medzi InvestEU a Európskym štruktúrálnymi fondami. V rámci Omnibusu, v rámci konania Omnibuse, minulý rok ako aj tento rok sme o tom už spolu diskutovali, Našli sme širokú podporu v rámci celého parlamentu pre tento návrh, pretože je dôležité, aby tie nástroje e, dokázali jednoducho navzájom spolupracovať a aj v rokovaniach s radou sme sa dozvedeli, e, kde sú e, dôležité rozhrania E, momenty, e, tak som sa dozvedela, že v rámci takéhoto, takéto interakcie medzi EFRA a Junckerovým investičným plánom, ako sa e, vtedy nazýval, Invest EU nie je úplne totožné s Junckerovým plánom, že tam je možné až 100% financovanie projektov, a že je dôležité pre členské krajiny, aj pre tie členské krajiny, ktoré majú ťažkosti získať patričnú mieru spolufinancovania. Považujem to ale celkovo za veľmi dôležité, aby sme udržali zvyšnú časť rozpočtu a preto vám aj navrhujem, aby sme ten presun 10 miliard eur, ako sa predpokladá v tejto chvíli, e, z kohezného fondu smerom do nástroja Connecting Europe, aby sme to vyčlenili, ten presun. v návrhu komisie e, je veľmi udivujúce, že síce došlo e, k 40% percentnému kráteniu kohezného fondu, ale e, rovnaká suma ako naposledy ide do nástroja Connecting Europe. To sa javí byť minimálne neprimerané, ak nie už úplne nad rámec, pretože naposledy prislúbila komisia, že pri ďalšom období podpory o financovania, ktoré pre, teraz pripravujeme, to financovanie Connecting Europe sa bude opierať o iné veci a nie o nejaké e, sumy z kohezného fondu. Dodatočné sumy. To sú tri podstatné zmeny, ktoré predpokladáme. Nebudem všetko opred spomínať, e, pretože aj pán Novakov by rád približil ďalšie náležitosti. To, čo v všeobecnosti vnímam ako veľmi pozitívne v návrhu komisie, je, že ten proces išiel ďalej cestou zjednodušovania, ale kde tu sme prijali isté zmeny, tak aby sme ešte viacej posilnili tento moment zjednodušenia a správa dvoru auditorov ktorá bola zverejnená minulý týždeň, z ktorej je jasné, že e, výrazne sa znížila aj chybovosť, tie by nám mali dať silu a si taký poput tvoriť a budovať viacej dôvery normy členských štátov a teda konkrétnych regiónov, tak aby sme e, dokázali naozaj ešte troška pritlačiť, e, pokiaľ ide o zjednodušenie, ďalšie zjednodušenie. Čo istotne povedie k intenzívnej diskusii je článok 15, a väzba na jednej strane teda koheznej politiky na európsky semester na jednej strane, kde je aj istá nová forma odporúčaní viažúcich sa ku krajinám alebo konkrétnym krajinám, country specific recommendations. Myslím si, že tu kolegyne, kolegovia ešte budú prezentovať e, viacero podnetov a v rámci e, umenia diplomacie spravodajcov a tieňových spravodajcov bude nevyhnutné e, vyrokovať potrebné kompromisy, ako aj otázky makroekonomickej podmienenosti alebo kondicionality. Makroekonomická kondicionalita, druhá časť článku 15, tam je veľmi úzko prepojené, tam sú veľmi úzko prepojené opatrenia podmienenosti, ktoré e, platia, keď nie sú naplnené niektoré makroekonomické ukazovatele v členských štátoch, spolu E, s nejakými sankciami, respektíve skráteniami pri platbách, ktoré začínajú platiť alebo sa uplatňujú z dôvodu zlého hospodárenia s prostriedkami na členského štátu. E, sú tam rôzne veci, ktoré sa len ťažko dávajú dohromady. Komisia to urobila, ale to nám spôsobuje tu ten problém, že to musíme opäť rozpliesť. Tu sme sa opreli o štúdiu hospodárskeho útvaru parlamentu, eh, pardon, vedeckého, alebo teda výskumného ústavu eh, parlamentu a my sme sa rozhodli, že úplne vymeme takéto sumy z návrhu, tie rozpočtové eh, sumy a že budeme sa opierať len o viazané rozpočtové prostriedky a v zmysle koheznej politiky a v rámci snahy vyhnúť sa trestaniu regiónov ktoré nedokážu ovplyvňovať e, pôsobenie vlády vo svojich členských krajinách, aby sme patričným spôsobom už vopred využívali všetky disponibilné opatrenia, tak aby sme sa vyhli v procesu zavádzania sankcií alebo nejakých trestov. Pripúšťam, že pri e, viacerých rozhovoroch som nadobudla dojem, že by sme to mohli rozpracovať ešte podrobnejšie, keby sme napríklad e, úplne Európsky sociálny fond oslobodili od takéhoto sankčného mechanizmu, ale aj to je ešte vec, ktorá bude predmetom diskusie, ktorá každopádne nie je predmetom, alebo teda nie je témou tejto správy. Na rozdiel od návrhu komisie sme my navrhli, aby tie tzv. rozsiahle projekty sa opätovne zaviedli tu nadvezujeme na diskusie o konaní Omnibus a tiež, čo sa týka finančného nariadenia EÚ, vtedy sa hovorilo, že bude užitočné pre členské štáty takéto rozsiahle projekty získať späť a podľa toho stanoviť osobitné konania pre tieto veľké projekty Samozrejme, bude sa to musieť presne stanoviť, ale tak, ako sa to stanovilo v omnibuse, zdá sa, to podľa mňa bolo rozumné. Preto to navrhujeme aj v tomto prípade obe spravodajcovia. Myslím, že pri všetkých rokovaniach, ktoré prebehli v tomto kontexte, je dôležité aby parlament zohrával významnú úlohu aj v kontexte semestra, aj makroekonomické kondicionality, aj v otázke programovania. To sa nám podarilo presadiť. Týmto by som rada odozdala teraz slovo kolegovi, pretože sme si to tak trošku rozdelili. A to, čo som nespomenula ja, spomenie on dem ich jetzt das Wort gerne weiterreichen möchte. Dankeschön. Thank you very much. I would like to... Ďakujem pekne, hovorí pán Novakov. Ja by som najskôr sa rád poďakoval za to, že som mal možnosť spolupracovať s Kontanze. Bolo mi naozaj veľkým potešením a som presvedčený, že sa nám podarilo spolupracovať naozaj eh, kvalitne na tejto významnej správe. Nedávno sme oslavili 30. výročie koheznej politiky. Pred 30 rokmi Európa bola len snom pre mnohé členské štáty súčasné. Viem to preto, že ja som bol súčasťou tohto sna. Spomínam si, keď som mal 15 rokov, Európa to bol len titulok v novinách alebo nejaká informácia v správach, v televízii, v nejakom programe sa o tom hovorilo neskoro večer ale dnes e, je to niečo viac. Je to naozaj veľmi reálny pocit. Už to nie je len niečo vágne, nejaká teória v správach. Mnohí európsky občania sa zobúdzajú v energeticky účinných domoch, pretože sme to presadili my, alebo cestujú do práce po cestách, e, ktoré financovala Európa alebo pracujú vo firme, ktorá má finančnú podporu od EÚ, alebo si vytvorili e, svoju vlastnú firmu a v tomto ich podporila Európska únia. Toto všetko sa podarilo vďaka koheznej politike. Toto sme všetci podporili a teraz vidíme tohto výsledky. Máme tu pred sebou 100-stranový dokument do ďalšej kapitole pokračovania tejto politiky. A je teraz na nás, na tých, ktorí na tom pracujeme, aby sme rozhodli, ako budeme pokračovať v písaní tejto knihy. Či sa k tomu postavíme ako vizionári alebo ako byrokrati. Konstance už spomenula niektoré hlavné pozmeňovacie návrhy, ktoré sme predložili ako spravodajcovia Celkom iste sa nám podarí zlepšiť našu pozíciu aj s vašou podporou potom v ďalšej fáze v trialógu. Niektoré tieto návrhy sa týkajú vyššieho financovania. Celkovo navrhujeme navýšiť financovanie o, o takmer 40 miliárd, pretože náš výbor a Európsky parlament už mnohokrát vo viacerých dokumentoch, prejavoch a tiež na vypočutiach uviedol, že bez ohľadu na to, akým výzvom sme vystavení, bez ohľadu na to, aké nové, nové iniciatívy vznikajú, nemali by sme opustiť naše tradičné e, politiky, ktoré sa už osvedčili. A ja by som e, spomenul to, čo mi napadá hneď, Junckerov plán InvestEU, teraz je to ponovom, to sa malo financovať z prostriedkov kohezné politiky, potom Connecting Facility, Horizon Europe, potom niečo ďalšie. Vždy sa stiahujú prostriedky z kohezie. To, že sa k tomu stavíme opatrenie, neznamená, že sme proti týmto iniciatívam. Znamená to, že sme za to, aby sa našli udržateľné formy ich odfinancovania, aby sa to nestahovalo vždy z koheznej politiky. A preto si myslím, že zachovanie tej istej miery spolufinancovanie je dôležité. 85% pre menej rozvinuté regióny, 70% pre regióny, ktoré sú v e, transformácii a 50% pre menej rozvinuté regióny. Myslíme si, teda pre viac rozvinuté regióny, myslíme si, že e, to je dobre nastavená úroveň, vychádzame pritom z praxe. Hovoria nám to totiž ľudia. A keď už hovorím o prevodoch prostriedkov a keď už hovorím o tom, že sa kohezná politika môže použiť na podporu iných politických oblastí, ak by sa to presúvalo, znamenalo by to, ako by sme v rámci jedného domu presúvali tehly z jednej časti do druhej časti. Výsledkom takéhoto procesu nie sú predsa dva eh, kvalitné domy. To nie. Preto treba byť opatrný. Spomínam si, že naposledy začiatkom leta, keď sme začínali spolupracovať s Konstance, som vravel, že by sme sa mohli dopracovať k takému návrhu správy, ktorý sa bude ľahko čítať ako novinový článok. Podľa mňa to môžeme potiahnuť ešte ďalej. Ja si myslím, že z hľadiska zjednodušenia by sme to mali dotiahnuť tak ďaleko, ako sa len dá. Väčšina príjemcov totiž je vystavená tejto prekážke eh, komplikovanosti. Uchádzať sa o peniaze z EÚ by malo byť rovnako jednoduché ako objednať si kávu. Pre bežného človeka, keď si v kaviarni objedná kávu, nepociťuje to ako prekážku. Ja už som to spomenul veľakrát na viacerých stretnutiach Mali sme stretnutia s rôznymi ľuďmi, s minister, ministrami pre regionálny rozvoj, s expertami zo stáleho zastúpenia a tiež s príjemcami sme sa stretli. Všetci nám hovorili to isté. Žiadali, aby to bolo čo najjednoduchšie. Vytvorili sme pozíciu, Niektoré aspekty e, sú trošku zložitejšie, napríklad technická pomoc. Ja to vnímam tak, že členské štáty sa môžu rozhodnúť, kedy to budú potrebovať a koľko toho budú potrebovať. Vytvorili sme flexibilnejší mechanizmus pre každý členský štát, aby sa rozhodol, koľko celkovej sumy chce minúť na technickú pomoc. Okrem toho, Spomínam si na návrh komisie, som rád, že tu máme zastupcov komisie. Čo sa týka prevodov eh, do nástroja investiu, e je to až do výšky 5 alebo v odôvodnených eh, prípadoch eh, až do výšky 100 ak sa o tom rozhodne členský štát. Doposiaľ, do tejto chvíle nechápem, ako by sa definovali tieto odôvodnené prípady. Budeme potrebovať nejaké záruky, že kohezná politika pre tento členský štát sa neohrozí a to dokonca ani, ak by to malo byť dobrovoľné. K tomuto budeme potrebovať viac informácií od komisie. Celkovo si myslím, že sme to celkom stihli, aj keď to nebolo jednoduché. Myslím, že naposledy to bol zhruba rovnaký tým, mali sme však viac času na úrovni parlamentu. Dúfam, že nám v tomto pomôžete, kolegovia, aby sme to dokázali posunúť čo najrychlejšie, ale samozrejme aj, aby sme zachovali čo najvyššiu kvalitu tejto správy. Veľmi rád teraz vypočujem vaše vystúpenia, reakcie. Ďakujem. Ďakujem pekne Teraz sa teda vystúpili spravodajcovia a nasledujú tieňoví spravodajcovia. Rúža Tomašič. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som sa rada vyjadrila k niektorým konkrétnym návrhom spolu pravodajcov. Ďalšie návrhy predložím prostredníctvom pozmeňovacích návrhov. Návrh komisie plánuje nižší rozpočet na koheznú politiku v porovnaní s predchádzajúcim 7-ročným obdobím. Ja podporujem návrh oboch spravodajcov, aby sa zvýšila celková suma o zhruba 12 aby sa to dostalo na tú istú úroveň ako v predchádzajúcom období. V návrhu komisie predavky sa budú vyplácať každoročne a paušály 0,5 sa budú takto stanovovať. Ja podporujem taktiež odosúhlasené predávky ktoré sa schvália v rámci VFR, tak aby sa zohľadnili miery implementácie v priebehu trvania programov. Taktiež súhlasím so spravodajcami a myslím, že nie je správne trestať e, samozprávy za to, čo sa zistí ako nedostatok v národnej hospodárskej politike štátu. Preto si myslím, že ak sa odporúčania nesplnia, čo sa týka európskeho semestra, iba odsúhlasené financovanie e, z hľadiska záväzkov by sa malo pozdržať, nie už schválené prostriedky na úrovni platieb. Stredná doba revízia je tiež veľmi významný aspekt koheznej politiky, pretože okolnosti sa vždy budú meniť v priebehu 7-ročného obdobia, ale na základe prechádzajúcej skúsenosti v Európe vieme, že hospodárske krízy sú jedným z hlavných dôvodov ktoré dokážu odôvodniť presunutie programov koheznej politiky v období 2014 až 2020 Na nariadenie o spoločných ustanoveniach zaviedlo osobitné kontroly pre rozsiahle projekty. Tieto ustanovenia nie sú obsiahnuté v novom návrhu komisie, pretože komisia by chcela znižiť administratívnu záťaž. Rozsiahle projekty si vyžadujú osobitnú pozornosť a je dôležité opätovne zaviesť zjednodušenú verziu pravidiel, ktoré sa týkajú rozsahu projektov s vyššou hranicou. Ďakujeme pekne. Ja som ďalšou teňovou spravodajkyňou v mene skupiny ALDE. Teda, ak dovolíte, ja by som sa teraz vyjadrila k tomuto návrhu legislatívnej správy a nariadenia Najskôr by som sa rada poďakovala obom spravodajcom, pani Krel aj panu Novákovi, za to, že vypracovali legislatívnu správu o zásadoch, zásadách e, prispôsobenia pravidel tomuto novému nariadeniu. Ďakujeme za to, že ste sa podrobili aj dosť e, krátkemu, krátkým lehotám v rámci e, časového rámca. Nevyjadrím sa k všetkým témam správy, iba k niektorým aspektom. Návrh správy obsahuje niektoré hlavné aspekty, okrem iného opätovné zavedenie Európskeho polnospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Ja podporujem eh, takéto začlenenie, ako to navrhuje spravodajkyňa, ale chcela by som zdôrazniť, že je dôležité, aby bola zaistená koordinácia a spolupráca s výborom Agri predovšetkým a tiež musíme zaistiť spoločný postoj všetkých, teda oboch výborov, pretože ak sa to zahrnie do tohto nariadenia bez toho, aby sa prispôsobili relevantné texty, čo sa týka nariadenia o plotporskom fonde, to neprinesie želané výsledky, teda je potrebné zajistiť túto koordináciu s výborom Agri. Domnievame sa, že mechanizmy primeranej koordinácie by mala vytvoriť komisia a členské štáty na to, aby zaistili doplnkovosť a synergie medzi krokmi, ktoré sa financujú z koheznej politiky a z Európskeho polnospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v budúcom legislatívnom rámci. Čo sa týka urbánnych prepojení ďalej prímeských oblastí a horských oblastí. Už k tomuto máme uznesenie, už máme stanovisko výboru regí. Je teda na nás zdôrazniť toto prepojenie. Bude veľmi dôležité zaistiť opäť koordináciu medzi oboma a všetkými nástrojmi, ktoré e, sa týkajú týchto oblastí. Ďalej, druhá dôležitá časť správy sa týka vypustenia prepojenia na európske semestra a štruktúralné reformy. E, v tomto zásade nesúhlasím. Myslím si, že premenené štrukturálne reformy, ktoré sú v súlade s cyklom Európskeho semestra, môžu zmaximalizovať dopad a pridanú hodnotu prijímanej finančnej podpory z prostriedkov EÚ. Je dôležité Máme za sebou množstvo diskusí, vieme, že e, názory sa rôz, rôznia tu vo výbore, ale v tomto prípade si naozaj myslím, že keď hovoríme o pridanej hodnote, hodnote z európskej úrovne, keď sa snažíme brániť koheznú politiku a sformulovať ju tak, aby bola modernejšia vo svojej podobe, je dôležité dokázať e, to napojiť na potrebné reformy. Je totiž mnoho členských štátov, ktorých naozaj sú reformy naliehavo potrebné a je potrebné zaistiť toto prepojenie medzi reformami a toto podporou skôznej politiky, pretože žiaľ, máme mnoho prí, príkladov toho, že sa podporili isté projekty v niektorých členských štátoch a keď potom, čo bola podpora prijatá, nedosiahli sa očakávané výsledky. Nielenže sa nedostavila pridaná hodnota z európskej úrovne, nedostavila sa absolútne žiadna pridaná hodnota. Ďalej, tretia vec, vypustenie možností dobrovoľných a prevodov výšky 5 prostriedkov z mnohých fondov do nástroja InvestEU a iných nástrojov a programov v priamej aj nepriamej správe. Vidím, že v nariadení sa to stanovilo ako dobrovoľné, ako pre flexibility, to, že sa tieto prostriedky môžu využiť e, z rozpočtu EÚ. Chcela by som privítať text, ktorý navrhla komisia. Naozaj si myslím, že flexibilita spolu so zjednodušením, to sú tie najzásadnejšie hesla na to, aby sa zvyšila efektívnosť koheznej politiky. V niektorých prípadoch definícia transferov obmedzených súm zo štrukturálnych fondov podporia mieru absorpcie a tiež podporia kvalitné projekty so skutočnou pridanou hodnotou z európskej úrovne, najmä čo sa týka projektov, ktoré majú cezhraničnú dimenziu. V tomto smere tiež podporujeme prevod do nástroja Spávame Európu, pretože Tento návrh komisie je založený na úspešnom prístupe z roku 2014 až 2020. Teraz tohto obdobia berie sa do úvahy tiež súbor projektov prepojenia dopravných uzlov v Európe a taktiež zlepšenia prístupnosti regiónov. Toto je jeden z možných nástrojov, v ktorých naozaj je priestor vytvoriť presiedenie v Európe. Ja zastupujem krajinu, v ktorej je to mimoriadne dôležité a viem, že sú v Európe také regióny, ktoré hľadajú naozaj kvalitné cezhraničné dopravné prepojenia. Jeden z pracovných nástrojov práve je tento nástroj Spájame Európu. Toto je len možnosť, jedna možnosť. Ešte to prejednáme. Myslím však, že by sa táto možnosť mala využiť čo najefektívnejšie z hľadiska využitia prostriedkov z koheznej politiky. Ďalej po štvrté, čo podporuje pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka princípu partnerstva a viac úrovňovej správy. Ďakujem za to, že ste to zapracovali do svojich pozmeňujúcich návrhov. Je to totiž dôležité pre úspešné implementovanie koheznej politiky a programov. A predpokladám, že aj výbor regiónov sa k tomu vyjadrí, ako aj Európsky hospodársky a sociálny výbor, ale princíp partnerstva by mal byť základom celého tohto procesu. Okrem toho by som rada podporila doplnkové prostriedky, ktoré sa navrhujú na to, aby sa zaistila vyššia efektívnosť a účinnosť v komunikácii s verejnosťou, aby sa zvyšila viditeľnosť a podpory týchto prostriedkov a tiež, aby sa upozorňovalo na výsledky a pridanú hodnotu takéto podpory. Už máme skúsenosti aj z rokovaní z Omnibusu, vieme, aké je to zložité, ale je dôležité zahrnúť do pozície nášho výboru tieto návrhy, aby sa zvyšila viditeľnosť, aby sa zlepšila komunikácia, pretože to je jediný spôsob, ako prezentovať európskym občanom skutočnú pridanú hodnotu koheznej politiky. A na záver, keď sa zameriame na klimatické zmeny aj vo svetle Parížskej dohody, vítam upravené ciele zo strany spravodajcov a práve tam sa hovorí o 30% e, rozpočtu EÚ, ktoré sa budú venovať tejto téme klimatických zmien. A ešte raz vám ďakujem spravodajcovia a očakávam živú diskusiu na našej schôdzi s tieňovými predstaviteľmi je toľko z mojej strany. A teraz dám slovo ďalším kolegom. Pána Marže predloží svoju správu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Aj ja sa chcem najskôr e, veľmi srdečne poďakovať obom spravodajcom, e, pani Konstance Krel a pán Novakov, pretože v tých podstatných otázkach sme sa naozaj stotožňovali. Ja myslím si, že tým správa získala aj na váhe. Okrem iného nám veľmi leží na srdci otázka toho, aby sme znova dali do nariadenia eh, Fond pre vidiecký rozvoj lebo samozrejme tento fond je veľmi dôležitá súčasť, bola veľmi dôležitá súčasť a e, vidiecké politika musí aj zostať takto naďalej. Takisto aj my kriticky vnímame prenositeľnosť e, týchto prostriedkov do Invest EU bez ohľadu na to, či aký je teda postoj k pôvodnému FC alebo terajšiemu Invest EU. Z nášho pohľadu plní iné ciele, iné kritéria hodnotenia, iné danosti, iné spôsoby financovania a tak či tak už tie skrátené prostriedky pre koheznú politiku by nemali ďalej trpieť tým, že aj keby to malo byť e, nejaký ďalej, len pár percent navyše cez zadné dvierka, aby ešte výraznejšie redukovali celkové prostriedky. Výslovná podpora aj z našej strany, pokiaľ ide o medziregionálnu a cezhraničnú spoluprácu e, prostredníctvom Interregu, opäť tieto prostriedky navýšiť, Interreg. Na poslednom výjazde výboru sme získali veľa skúseností a veľa príkladov, ako je možné Interreg efektívne používať a koľko veľa regiónov z toho profituje. Samozrejme vás podporujeme pri požiadavke navýšiť opäť eh, prostriedky na koheznú politiku na tú súčasnú úroveň. Eh, pri tých všetkých pozitívnych hodnoteniach by som rada doplnila niekoľko postrehov. Pokiaľ ide o otázku spolufinancovania, miery spolufinancovania, pre tie prechodné eh, regióny o tom musíme ešte diskutovať, pretože definícia tejto kategórie sa zmenila, bola rozšírená, v dôsledku čoho bude vznikať viacej regiónov, ktoré budú opravnené na prostriedky, ktoré sa budú tým pádom deliť o menšie, o, o, menší objem prostriedkov, respektíve medzi nich sa rozdeli menší objem. A viaceré regióny hovorili o tom, že viac ako 85% tam bolo povolených e, prostriedkov pôvodne, ale to už v budúcnosti tak nebude. Takže je možné očakávať pokles na 60 napríklad, a o tom sa dá diskutovať, 70%, považujem ja za dobrý kompromis. A mimochodom aj e, návrh výboru regionov, o ktorom si ešte určite vypočujeme, predklada podobný, podobnú vec. Takisto by tam mohol byť kompromis, e, že by sme formou osobitného, osobitnej úpravy, osobitnej právnej úpravy vytvorili tzv. bezpečnostnú sieť, ktorá už aj doposiaľ fungovala. Pokiaľ ide o tie politické ciele, ide hlavne o to zoštihlenie, to zjednodušenie, ale napriek tomu z mojej strany nie je akceptovateľné, aby boj proti chudobe a diskriminácii, ako aj tvorbe pracovných miest, eh, aby toto nebolo považované za kľúčové ciele koheznej politiky tak ako tomu bolo predtým. Eh, nie len tieto veci, eh, ale aj naplňanie rozvojových cieľov, to nám leží, na tom sme sa zaviazali v rámci Európskej únie. A toto musia byť také prierozové ciele v rámci dôležitých politických nástrojov a nástrojov na financovanie. Pokiaľ ide o zakomponovanie európskeho semestra a makroekonomickej podmienosti, tak tam mi je náš postoj známy. Ako predtým sa domnievame, že obe veci by sme mali jednoducho vypustiť. Ale samozrejme, e, my si uvedomujeme, že už teraz sa snažia spravodajci navrhnúť kompromisné riešenie. Takže uvidíme, Konstanc, s napätím očakávame, čo z toho bude. Aj pri tom základnom predpoklade pri tej bývalej ex ante podmienke, podmienenosti, to je možné uplatňovať len tam podľa nás, e, kde sa to týka vecí, ktoré dokážu regióny sami ovplyvniť a ktoré môžu pomôcť naplneniu cieľov. Okrem iného aby sme mali e, zachovať pravidlo N plus 3 pre regióny, e, ďalej by sme nemali krátiť prostriedky pre technickú pomoc a takisto by sme mali silnejším spôsobom Eh, uznať ako základnú, základnú zásadu aj tie eh, regióny, ktoré dobiehajú. A pokiaľ ide o preskúmanie v strede obdobia, eh, preprogramovanie by malo byť nepovinné, len v tých prípadoch, kde je to naozaj nevyhnutné, pretože všetko, čo by išlo nad rámec, by podľa nás viedlo len zvýšenej byrokratickej záťaži. Ale myslím si, že tak či tak ťaháme za jeden povraz. A potom ešte v rámci bilancovania nášho eh, výjazdového zasadnutia. Chcela by som pripomenúť, že by sme mali rozhodnejšie a konzekventnejšie zohľadňovať zapojenie regionov, a síce regionálnych a vidieckých eh, oblastí, eh, pokiaľ ide o riešenie takýchto rozpočtových prostriedkov z kohezného fondu, práve na reunióne. My sme to vedeli už predtým, aj pred týmto stretnutím, ale ešte sme si potvrdili na stretnutí na reunióne, že tie samozprávne regionálne útvary sú nejakým spôsobom vynechané z tejto rovnice a potom sú konfrontované prerozdelením prostriedkov, ktoré je rozhodované z vyššej úrovne. A myslím si, že je našou úlohou ako výbor REGI, aby sme opakovane túto požiadavku, ktorá smeruje na zapojenie práve takýchto regionálnych a samozprávnych celkov, aby boli zapojené už vopred. Pretože keď hovoríme o efektívnosti, samozrejme musíme hovoriť aj o tom, že tie prostriedky sú vynakladané na mieste a nie formou národných vlád alebo nejakých nadnárod, nad, eh, regionálnych zoskupení by boli prerozdeľované a preto je to dôležitá vec ešte raz to naozaj vypichnúť. Samozrejme, predložíme patričné pozmeňujúce návrhy a teším sa presne tak, ako pani predsednička a ja ako tieňová spravodajkynia na nadchádzajúcu diskusiu. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom mene zelených, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ďakujem eh, kolegyňam, kolegom za túto, tento prvý návrh správy. Skôr ako sa pustím do analýzy niektorých eh, prvkov, tak by som najskôr chcela eh, poprosiť o jednoznačný termín predkladania alebo lehotu predkladania pozmeňujúcich návrhov vzhľadom už na niektoré vystúpenia kolegov. Je tam viacero prvkov nariadenia, ktoré treba prehlbiť. Podmienenosť ukazovateľ, len aby som spomínala pár. Treba si pripomenúť, že takmer vždy je rýchlosť na škodu kvalite. kvality. niekoľko principiálnych záležitostí. Vo všeobecnosti sa stotožňujem s návrhom čo najviac zvýšiť synergiu medzi Európskym fondom pre vidiecký rozvoj a medzi zvyškom štrukturálnych fondov. E, zmena takéhoto rozsahu e, hrozí tým, že to rácio a tie ciele nebudú naplnené teda toho, toho nariadenia. E, istou skepsou a s obavou takisto vnímam možnosť presunu prostriedkov z kohézie do investíciu podľa mňa je podstatné, aby e, bolo, tak ako povedala komisia, e, bolo zavadzané, zavazané to pravidlo nepovinného transferu, aby sme e, rovnakým spôsobom definovali regióny v rámci dotknutého členského štátu. Takisto pozitívne vnímam kódex správania v rámci partnera, partner, partnerstva. Nie vždy to bolo rešpektované. Aj tu si vyhradzujem právo niektorými korekciami dosiahnuť tej fáze pozmeňujúcich návrhov. Ďalej posilnenie e, medzi tou koheznou politikou a európskym semestrom. Článok 15, spomíname si na ten nechválne známy článok 23 existujúceho nariadenia, kde je e, diktovaná tá e, makroekonomická podmienenosť a tým pádom pozastaviť tie viazné rozpočtové prostriedky, neskôr tie rozpočtové alebo platby tým štátom, ktoré nenaplnia e, odporúčania, ktoré sa týkali týchto konkrétnych krajín zo strany komisie. Snažili sme sa tieto sankcie viazať na, no, teda viazané rozpočtové prostriedky. 49. ale za, zavádza povinnosť e, informovať pred takýmto uvalením uvalím takýchto sankcií. Ja si myslím, že aj Taliansko musí byť oveľa radikálnejšie a budem to aj ja žiadať formou pozmeňujúcich návrhov. Diskusia ohľadom spolufinancovania tu treba zarámcovať do širšieho kontextu. Je treba zohľadniť aj pravidla, ktoré sa týkajú ekonomické governance, pokiaľ ide o mieru spolufinancovania, ktoré sa pohybuje v rozpetí 85% maxima až po 60% menej rozvinutých regiónoch e, vystavuje riziku niektoré projekty a to vieme veľmi dobre prečo. E, z dôvodu takých zbytočných, e, zbytočných záväzkov, ktoré sa týkajú paktu rastu a stability, na ktoré teda vstupujú aj do výpočtu deficitu. Bolo by dobré, keby sa nejakým spôsobom síce dalo opierať o paktu rastu a stability, ale E, nie je možné potom od týchto regiónov žiadať e, výrazné zníženie prostriedkov v tomto kontexte. E, voľba nástroja musí jasným spôsobom sa odvíjať od faktora rizika. Nie je možné, aby tu boli špekulatívne operácie a nemá zmysel opierať sa o nástroje zvýšeného rizika, ako sú equity alebo trustové fondy a niektoré typy dlhopisov, kde je obrovská páková, pákový efekt, pokiaľ ide o prilákanie niektorého súkromného kapitálu. E, bolo by vhodné e, mať formy záruk, protizáruk alebo predpokladať e, zvýhodnené sadzby v dostatočne dlhých obdobiach, tak aby sme dokázali napríklad uľahčiť niektoré formy financovania, crowdfunding, peer-to-peer, -peer, ako aj social lending. Veľa úspechov na všetko. Ďakujem veľmi pekne. To sme si vypočuli názory tieňových predstaviteľov. A teraz dávam priestor pre členov výboru regi. Pán Žuhol, nech sa páči. Ďakujem pekne. Neskôr by som aj rád ocenil prácu oboch spravodajcov. Je pravda, že toto úsilie, ktoré sa venuje tejto správe, je nepochybne najrozsiahlejšie, ktoré sa nás priamo týka v priebehu tohto volebného obdobia. Isté, že musíme sa usilovne snažiť, aby sme zlepšili návrhy komisie, ale zároveň nesmieme zabúdať, e, aké je naše východisko, pretože pred istým časom sme neboli si istí, či budeme mať vôbec koheznú politiku, ktorá bude prospešná pre všetky regióny v EÚ. Viem, že mnohí porovnávajú tieto návrhy s aktuálne platným obdobím, najmä čo sa týka konkrétne v číslach. Samozrejme, je to legitímne a normálne, pochopiteľné, ale myslím, že by bolo veľkou chybou tváriť sa, že sa nič v Európe nezmenilo za posledných 7 rokov. Podľa mňa je úplne pochopiteľné a dokonca nevyhnutné vyvinúť veci takým smerom, aby sa zlepšili, aby aj kohezná politika sa prispôsobila tomuto vývoju a aby sa dokázala aj ona vysporiadať s aktuálnymi výzvami. Siedma správa koheznej politiky, tak ako sme o nej hovorili, jasne dokázala, že naozaj nastal tento vývoj v tomto období. Okrem iného sa ukazuje, že vo viacerých regiónoch došlo k výraznému rastu pričom paralelne v tom istom čase v iných regiónoch došlo k vážnym ťažkostiam, boli zasiahnuté krízou, dokonca veľmi hlbokou krízou, dlhodobou krízou a tiež sa ukázalo, že vo viacerých regiónoch sa vyskytli veľké výzvy, okrem iného Brexit, migračná kríza. To sú ťažkosti, ktoré sa vyskytli v priebehu tohto obdobia. Chcelo by som sa ešte vyjadriť niečomu, čo je podľa mňa veľmi dôležité v kontexte tejto 7. správy o kohézii a síce sa to týka konkrétne situácie regiónov, ktoré sú označené ako prechodné regióny, pretože viacero štúdí, viacero analýz jasne dokazuje, že pre tieto regióny došlo k, k oneskoreniu, teda k pomalšiemu vývoju oproti iným regiónom, ale zároveň slabšie regióny ich doháňajú v posledných rokoch. A teda tieto prechodné regióny sú vystavené veľkým ťažkostiam, respektíve sú dokonca rizikové. A preto komisia navrhla otvoriť v istom zmysle túto kategóriu regiónov, ktoré by sa dali označiť za prechodné regióny. Myslím, že by to bolo užitočné a dokonca by to bolo nevyhnutné pre celkovú budúcnosť koheznej politiky. Teda podľa mňa, aspoň teda ja, sa k tomu vyjadrím. Vo svojich pozícii návrhu chceme, teda, aby tieto regióny, prechodné regióny mohli mať primeranú podporu taktiež, taká, ktorá bude spravodlivá a tiež, ktorá bude zodpovedať výzvam ktorým sú vystavené a to preto, aby neboli znevýhodnené a zaostale v tomto vývoji. Čo sa týka ďalej otázky e, miery spolufinancovania, dosť ťažko sa mi chápe, prečo oboja správodajcovia navrhujú pre túto kategóriu regiónov navýšenie nižšie ako pre ostatné kategórie regiónov, pretože tu miera spolufinancovania sa posunula zo 70 na 85 pre menej rozvinuté regióny, z 75 na 60, pardon, zo 40 na 60 pre regióny viac rozvinuté a pre tieto prechodné regióny sa to posunulo iba o 5 Ja by som skôr bol za to, aby sa to poňalo tak, ako v výbore regiónov teda aby sa to posunulo zo 60 na 70 Ja samozrejme som ochotná to diskutovať, je mnoho pozitívneho, veľmi zaujímavého v tom, čo tu zaznelo aj od správodajcov. Verím, že aj naša skupina prispieje k tomu, aby sa podarilo dosiahnuť kompromis, respektíve dohodu, ktorá bude legitímna a celkovo by sme sa posunuli k takej podobe kohezné politiky, ktorú si všetci želáme, ktorá bude jednoduchšia, efektívnejšia a lepšie zacielená hľadiska plnenia stanovených cieľov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Miltenok. Ďakujem za slovo. Budem hovoriť po holandsky. Takže, rád by som vyjadril svoje sklávanie, pokiaľ ide o koheznú politiku. Zdá sa, že sa vraciame niekam o nejaké 10 ročia naspäť. No, vo viacerých členských krajinách vlastne už nie je potrebné pristupovať nejakým e, štrukturálnym reformám. A e, potom tá kondicionalita je s otáznikom. Takže keď sa nad tým zamyslíme, tak v podstate oživujeme ten finančný nástroj, ale mali by sme z každého eura, eura vyťažiť maximum. A zdá sa, že teda niektorí spolu e, spravodajcovia, keby sa vracali roky naspäť. Keď si pozrieme niektoré štrukturálne projekty v Európe, napríklad v Európskom sociálnom fonde, treba z Bulharsko, to nie je potrebné financovať infraštruktúru do tej miery, hej? Ale nakoniec e, tu bude e, práve dopad na príslušný rozpočet a dôjde k veľmi jasnému prepojeniu na služby v oblasti infraštruktúry. A keď sme pozorne počúvali, čo hovorili spravodajcovia, ide tu o koheznú politiku a ide o ekonomické a štrukturálne fondy a o aspekty teritoriálnej kohézie. Ale ja tu ale žiadnu nevidím takú koheziu. V podstate ide o to, aby sme zachovali to, čo už máme. A aj samotný fond a EFRR, hovorili ste o tom, tam sa tiež koordinuje aj s inými e, aspektami, napríklad spolnospodárskou politikou a dochádza aj ku spolufinancovaniu na úrovni 85 A tí, ktorí sú v týchto projektoch eh, zaangažovaní, v podstate nemôžu ísť už viac, až na 100% žiadať. A pokiaľ ide o koheznú politiku, tak sú tu problémy s bezpečnosťou, migračné otázky a ďalšie výzvy. A to všetko ovplyvňuje koľko ostáva v rozpočte eur k dispozícii. Zdá sa, že je tu akoby malý zmysel pre modernizáciu. A vzdelujeme sa od reality. A v podstate tento návrh je ďaleko od reality. A zda by som to uzavrel niečím pozitívnym. Myslím, že klimatické ciele, tých 25 myslím, že to by malo ísť hore na až 30 ale som ozaj veľmi sklamaný, pretože zdá sa, že sme sa z posledných rokov ne, nepoučili. Aspoň táto správa to nereflektuje. Mám pocit, že rada e, má skôr taký modernejší, ambiciózny prístup k veci. A táto správa vo mne vyvolala ozaj sklamanie. Sú ešte nejaké iné vyjadrenia zo strany členov REGI, pán, pán Nistelrooy. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Naozaj e, tu máme pred sebou na ďalších 7 rokov teda priestor pre diskusiu, ale berme si realitu. Je veľmi dôležité, ak sa pozrieme na to, čo sa udialo počas krízy. A vlastne tie verejné financie boli podporované v mnohých krajinách vďaka koheznej politike. A to prepojenie s realitou tam skutočne je prítomné. Dnes začíname týždeň miesta regionov. A pán Juncker sa vyjadril, ide tu o kohezný fond. Ide o to, aby sme sa opäť priblížili občanom a preto je veľmi dôležité lepšie odkomunikovať tieto otázky. Preto sa organizuje aj Európsky workshop o týždeň a aj plánovanie musí byť jasné, aby, aby sa povedalo nielen o tom, že ako sa menia a upravujú finančné nástroje, ale čo je najdôležitejšie, aby sme mali aj patričné vzťahy a partnerstvá. A súhlasím teda so spravodajcami, že určitý etický kódex e, by mal byť oveľa lepší, než to bolo v minulosti, pokiaľ ide o tú spoluprácu. Áno, plánuje sa, ale mali by sme brať na zreteľ viac konkrétne projekty. Napríklad v našom výbore, REGI, máme aj naše delegácie. A mali sme aj nejaké minulý rok, aj v tomto roku už tri. Treba načúvať, čo hovoria starostovia. Chcú naozaj prepojiť svoje mesta, ale aj regióny a my sa musíme zamyslieť nad tým, ako. Takže je tu ozaj aspekt e, silného hospodárskeho aj sociálneho aj, aj vzdelanostného aspektu Takže treba načúvať, čo hovoria ľudia priamo z regionov. A nemusíme tu um, sa snažiť o nejakú revolúciu, ale o evolúciu. A podmienky ex ante, no, ako som o tom hovoril napríklad VPP, to súvisí aj s plánovaním na úrovni ministerstiev, ale aj v regiónoch. Tam sa to vyhodnocovalo lepšie. Aj z hľadiska starších členských štátov, aj novších. A práve ide o tú pridanú hodnotu. A máme určité kľúčové ciele, ktoré sa vytýčili. A týka sa to aj tých e, nariadení, kde sa o nich neuvažuje ako o revolúcii. Povedal by som, že je tu dosť veľký tlak na rozpočet z hľadiska kohezie. Máme 40 o 45 menej v kohezných fondoch a preto by bolo vítané, keby sa členské štáty viac alebo jasnejšie vyjadrili, ako by sa tieto prostriedky mali využiť. Keď máme menej peňazí, tak musíme byť bližšie k samotným problémom členských štátov, mali by sme sa priblížiť viac ku problémom regiónov a miest a tie by mali mať silnejší hlas v tom rozhodovaní. Pokiaľ ide o naredenie Omnibus, áno, treba ho tiež rešpektovať a mali by sme viac našiť na mieru tieto nástroje a uplatniť väčšiu mieru flexibility. A práve sa to týka aj obdobia pozmeňujúcich návrhov, ale som veľmi rád, že to, čo sa tu prezentovalo, bolo prezentované, pretože e, sa tu vytvára priestor pre regióny aj mesta a a je jasné, že je to venomostne podmienované alebo podnieťované a že sa stavia aj na tom, čo sme tu mali v predchádzajúcom období. Takže v tých mesiacoch a týždňoch, ktoré nás čakajú, využíme čas čo najlepšie, ako povedala aj Konstanc. A určite nie jedinej cesty, len ešte mať aj mnoho ďalších stretnutí, aby sme tú prácu správne vykonali. Ďakujem pekne, pani Bresson. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. A ja by som sa E, chcela prihovoriť za to, aby sme mali troška viacej e, času, nie príliš viac, e, nechceme to zdržiavať, ale pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, tak aby sme mali čas pozorne si prečítať správu, ale takisto aj pripraviť tie pozmeňujúce návrhy, to je nevyhnutné. Keby teda bolo možné troška viac mať času k dispozícii, bolo by to minimálne pre mňa potešujúce. K tej podstate veci, okrem toho poďakovania smerom k dvom spravodajcom, ktorí odviedli veľmi cennú prácu, náročnú, ohľadom takéhoto komplexného nariadenia. Chcela by som vystúpiť k tomu, čo spomínal predtým kolega Miltenburg. Je pravda, že si vyžadujeme modernejšiu stratégiu, aj pokiaľ ide o koheznú politiku vo všeobecnosti a pokiaľ ide o politiky investovania v rámci EÚ. Ale týka sa to cieľov a pokiaľ ide o, tohto, o toto, tak tie návrhy sú zaujímavé. Je tu e, väčšia koncentrácia, tu väčšie sústredenie sa na ciele EÚ, o ktorých sme už diskutovali v rám, nedávno ohľadom tých opatrení aj pokiaľ ide o emisné limity. Politiky treba pripôsobiť tým časom. Spomíname si, ako to vyzeralo po kríze. Bolo nevyhnutné, aby štáty na novo úplne rekonštruovali, tvorili svoje hospodárstva. Toto je nariadenie, ktoré definuje pravidla používania takýchto fondov Ja sa domnievam, že si treba pripomenúť, že v konečnom dôsledku e, dobrými zákonmi sú tie staré zákony. Nie je nikde napísané, že zmena vždy vedie k lepšiemu, pretože e, my e, tu máme dočinenia s nariadeniami alebo úpravami, ktoré potom musia či štáty alebo regióny uplatňovať, implementovať, a teda regióny, ako koneční užívateľia, ktorí dávajú prednosť tomu, aby E, nečelili zasa znova úpravám, pokiaľ ide o stav toho nariadenia alebo právnej úpravy. Samozrejme, nie prílišné zasahovanie do tých noriem, to by neznamenalo nevyhnutne, že tu nebudú nejaké novinky, pokiaľ ide o to programovanie. V týchto veciach, ktoré sú potrebné, treba zavádzať e, niektoré úpravy. Nie je pochybnosti, že takéto výrazné zníženie miery spolufinancovania zo strany únie je závažné, mimoriadne závažné, pretože je pravda, že členské štáty musia zvýšiť e, svoju participáciu na investíciách. Tam nie je žiadnych pochyb. Ale mnohé členské štáty a teda aj regióny nedokázali ešte vystúpiť z krízy a je ťažké pre nich zvyšovať mieru spolufinancovania až na úroveň 50, respektíve 60 možno dokonca na úroveň 30 pre tie chudobnejšie regióny, ktoré naďalej zostávajú chudobné, pretože tie nerovnosti sa ešte počas krízy prehlbili a im sa nepodarilo z toho vybrnúť, alebo len veľmi obmedzeným spôsobom. Nič nezabraňuje členským štátom zvýšiť tú mieru spolufinancovania, ale ja si myslím, že správne zvolili naši spoluspravodajci, keď e, nezaviedli nejaké povinné sumy e, z dôvodu obmedzeného, zdroj, obmedzeného objemu prostriedkov, ktoré majú tieto regióny. Takisto, pokiaľ ide o e, opätovné zavedenie polnospodárskeho fondu do tej množiny štrukturálnych fondov v rámci jediného nariadenia, pretože práve minulý týždeň sme schválili žiadosť agendy pre horské oblasti a pre okrajové oblasti. Otázka rozvoja vidieckej oblasti sa nemôže e, obmedzovať len na to, čo bolo predtým. Je to veľmi dôležité, aby vidiecké oblasti mohli, teda vidiecká takisto aj horské oblasti, mohli naplno využívať e, prostriedky z viacerých fondov, ktoré doposiaľ nepriniesli tie želané efekty. Predtým sa to ocitlo v tom všeobecnom programovaní. Dať to von, to znamená robiť krok z kultúrneho pohľadu dozadu a nie tlačiť e, na to, aby sa tá málo využívaná viacfondová, viacfondové programovanie stalo bežnejším v rámci nadchádzajúceho programového obdobia, programovacieho obdobia. To je modernizácia, spôsob, ako napredovať eh, s regionálnymi politikami a nerobiť kroky dozadu. Kolegyňa, spravodajkyňa Krell vie, kolega Novakov to nevie. Naopak, že mám isté pochybnosti ohľadom, podobne ako pani predsednička, vylúčenia alebo vypustenia možnosti vyčleniť malú časť štruktúrálnych fondov národným e, častiam alebo zložkám, sekciám Invest EU. Tým, že je to na dobrovoľnej báze a na to, aby sme zabezpečili, že aj zo strany regiónov to bude e, dobrovoľné, pretože ináč to bude len na úrovni štátov dobrovoľné, keby bolo zaručené zároveň to, že z pohľadu, že teda, že tam bude rešpektovaná vôľa tých regiónov, ja si myslím, že toto treba spraviť. To je vec na diskusiu, e, nie je to vyhranené, ale mám isté pochybnosti ohľadom skutočnosti, že jediné fondy, ktoré nebudú viazané na InvestEU, budú tie štrukturálne fondy, pretože všetky ostatné, všetky ostatné politiky e, by boli e, pripojené k tomu, tie kultúrne alebo Horizon. A moja obava potom je, že to môže skôr poškodiť ako prinášať prospech pohľadu štrukturálnych fondov, hlavne pokiaľ ide o regionálne politiky. A takisto aj z pohľadu sociálnych fondov, napríklad investície do sociálnej infraštruktúry by mohli e, využívať e, nové nastavenie InvestEU, ktoré už nepredstavuje ten klasický Junckerov plán, ktoré sa, ktorý sa mení, pretože to musí byť v súlade s cieľmi programovania, ktoré sa viažú na ten e, fond Priznávam, že ešte nemám úplne vyhranené predstavy o tejto veci, ale každopádne mám isté pochybnosti ohľadom toho návrhu. Ja si ale napriek všetkému myslím, že je to výborný základ na prácu a na diskusiu a že náš výbor musí preukázať odvahu, pretože kohezná politika bola predmetom mnohých útokov v posledných časoch a ja si myslím, e, že naopak zostáva jednou z najdôležitejších politik, pokiaľ ide o to, aby sme všetky regióny e, nasmerovali cestou vývoja a inovácií. A nie je možné, aby to robili samozrejme len sami. Izolovanie nedokážu prekonávať tie rozdiely, ktoré existujú v rámci Európy. A nie je možné zabezpečiť dostatočnú inováciu, a že budú schopné čeliť všetkým tým výzvam aj nových technológií. Je dôležité, aby to bol taký naďalej dôležitý pilier financovania, aby sme sa silne angažovali v jeho zachovaní. Samozrejme, my budeme sa vyjadrovať ako parlament aj k viacročnému finančnému rámcu. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Pokúsim sa byť stručný. Poprvý, poprvé, chcem tiež poďakovať spoluspravodajcom, pretože naozaj pracovali veľmi tvrd, ťažko a ich e, práca priniesla mnoho pozitívnych výsledkov. To je poprvé. Po druhé, tiež súhlasím, že potrebujeme evolúciu a nie revolúciu, pokiaľ ide o koheznú politiku v súčasnosti aj keď tam zaznamenáme určité zmeny, pretože sme si vedomi toho, že existujú určité problémy, nakoniec nielen v uplynulých rokoch, ale aj z hľadiska implementácie fondov a práve tu potrebujeme evolúciu. Pretože pri revolúcii viete si predstaviť, čo by nastalo. A práve preto ďakujem za vaše vstupy. A na rozdiel od iných niektorých postojov a názorov. Myslím si, že no, nakoniec je to aj názor budúcich príjemcov z fondov, e, sa tu uvažuje o tej správnej ceste, pretože čím rýchlejšie prídeme s nariadeniami v prospech alebo pre tých e, príjimateľov, tým skôr sa oboznámia so zmenami. A bude to v podstate lepšie pre všetkých. Takže pôjde o to, aby sa lepšie využíval rozpočet EÚ a tým pádom aj tie najmenšie projekty, aby sa realizovali náležite v európskych regiónoch. A pôjdeme ešte ďalej. Je lepšie mať k dispozícii dokument, ktorý eh, by sa približoval k dokonalosti, aj keď nebude úplne dokonalý, ale predsa len bude bližší a použiteľný hlavne pre občanov a nie, že budeme len celé mesiace pracovať a stále budeme odkladať implementačný proces a to budú zase stále len odklady a odklady. Takže potom príde nový parlament a ten bude diskutovať o tom, či kohezná politika je tá správna vec, pretože a tak ďalej. Takže je tu viacero vecí, s ktorými by som ma zdá nesúhlasil. Napríklad pokiaľ ide o vykonávanie N plus 2 namiesto N plus 3. A vychádzajúc z mojich skúseností môžem povedať, že toto nie je tá celkom správna vec, pretože M plus 3 eh, má lepší prí, má väčšie prínosy, pretože eh, tam sa hovorí o tých väčších projektoch a tie samozrejme zahrňujú aj vyššie náklady. Pokiaľ ide o tú záverečnú fázu implementácie predovšetkým, tak keď hovoríme o N plus 2, tam môžu nastať aj neželané výsledky, napríklad umelé rozdeľovanie projektov na menšie súčasti práve z hľadiska potreby uplatniť hm, kratšie obdobie vykonávania samotného projektu. Ďalej sa tu hovorilo aj o inovácii, pretože inovatívne projekty často e, potrebujú dlhšie obdobie na implementáciu práve aby sa dosiahol výsledok tej inovácie v širšom meriadle. Pri kratšom období, ale pri prvnejšom projekte by to možné nebolo. A dovolte mi ešte spomenúť v krátkosti aj e, okresávanie spolufinancovania z 85 na 70 pokiaľ ide o menej rozvinuté regióny. Myslím si opäť, ak cieľ pôvodne bol taký, že návrh e, nárad toho národného spolufinancovania by zvýšil, povedzme, na strane členských štátov e, proste e, väčšiu mieru osvojenia si projektu a vlastnenia si toho projektu. To je určité sklamanie, pretože tento projekt potom by asi nedopadol tak, ako sa plánovalo. Predovšetkým treba mať na zreteli aj aspekty praxe práve. Spolufinancovanie potom je ešte obmedzované aj ďalšími právnymi úpravami a predpismi. Takže to súvisí aj s kvalifikáciou toho, toho nákladov. Takže už tých 85%, čo sa eh, dnes hovorí, tak často by sa potom e, až na úrovni 64. Keď sa hovorí o 70 ako cieľoch, tak v praxi by to bolo len niečo nad 50 A toto je práve výsledok toho, že by v mnohých projektoch neboli uplatnené všetky prostriedky. A práve, že toto by sme mali ešte zdôrazniť. Je potrebné zjednodušiť finančné nástroje a existuje tu veľký potenciál do budúcna, aspoň podľa môjho názoru. Dovolte ešte niekoľko slov na záver. Je lepšie mať e, k dispozícii dokument, ktorý nie je dokonalý, ale mať ho k dispozícii skôr, aby sme ho mohli poskytnúť všetkým tým, ktorí e, ho potrebujú z hľadiska implementácie projektov, tým, ktorí potrebujú tie peniaze a aby proste mohli konať flexibilnejšie a aby aj na úrovni rozhodovania, teda aby tá úroveň rozhodovania bola čo najnižšia teda v rámci členských štátov. Čiže aj keď súčasné E, predpisy majú svoje nedokonalosti a medzery. E, ide o to, aby boli moderné a uplatňovali sa. Ďalší rečník. E, ďakujem pani predsednička. Najskôr by som sa chcel ospravedlniť. Možno všetko, čo sa chystám povedať, už povedané bolo. Chcem sa poďakovať spravodajcom, nie symbolicky, ako to vždy robíme, keď ďakujeme spravodajcom, spoluspravodajcom, ale myslím si, že stojíte pred novou výzvou pretože musíte pripraviť e, niečo v čase, kedy e, sa chystá zmena existujúcej politiky. Nerobíte to tak, ako je bežné, business usual. Situácia aj vzhľadom k návrhu komisie je iná. A pri všetkej úcte ku kolegyni, ja chcem povedať, že nesúhlasím s tým, že rada je modernejšou. Prečo? Pretože na rade badáme jasný rozkol. Na jednej strane v rade sú krajiny, ktoré vedia, že jediná šanca, ako modernizovať a ako zabezpečiť inovácie, je formou koheznej politiky. To je realita. Realita je, že jedine takto sa dá fungovať prostredníctvom koheznej politiky. Ďalšia časť rady, Holandsko, Dánsko, Fínsko, tie nechcú vôbec kohéziu a chcú tlačiť kohéziu do tej tradičnej pre chudobnejšie krajiny. A ja budem citovať, lebo som mal stretnutie s veľvyslancami z týchto krajín menovaných. E, došli za mnou a povedali mi ako spravdajcovi pre VRF, VFR. Našim najlepším riešením je nula pre koheznú politiku, pre tých čistých prispievateľov, placov a teda ja citujem ich slova, nepotrebujeme žiadnu koheznú politiku. Viem, že to je mm, rokovacia pozícia a nakoniec to bude iné. Návrh ale je, a takto hovoria tie vyspelejšie krajiny, že nepotrebujú vôbec koheznú politiku. Kohezná politika by mala ísť tým menej rozvinutým. Návrh komisie má iné kontúry, práve opačne, aby teda kohezná politika bola pre všetkých, a na to, aby bola pre všetkých, navrhujú zmeniť kritéria. Myslím si, že preto pán Žulo hovoril o regiónoch prechodu, lebo toto je presne tá filozofia. Čiže kohézia by mala smerovať na všetky krajiny, možno aj e, menej e, rozvinuté, možno tie, ktoré nie sú v procese transformácie, ale aby e, tá politika súdržnosti bola prítomná pretože tam je tá situácia rozdielna. Tá kohezná politika nie je pre tých, ktorí potrebujú peniaze, tak to bolo v minulosti. Mimochodom, keď sme počúvali komisiu a radu, je jasné, že špeciálne zaobchádzanie s novými členmi už skončilo. Kohezná politika je nová. To je problém spravodajcov, lebo oni vedia, že filozofia je, že tieto časy osobitného zaobchádzania sa skončili Otázka je, ako to v tomto svetle pripraviť. Chápem spôsob uvažovania. Riziko ale je, že čistí prispievateľia dotlačia koheziu do tzv. tradičnej kohézie. Dajme to tým najchudobnejším, nech si vybudujú nejaké cesty, postavia cesty, nejakú technickú infraštruktúru a my pôjdeme rýchlejšie smerom k inováciám a tak ďalej. A to je ten skutočný problém a mali by sme sa mu vyhnúť. Ak sa mu nevyhneme, tak po tom, čo sa stane. Skutočná špecifická črta koheznej politiky sa netýka ani tak prostriedkov, skôr ide o to len vzdielané riadenie, shared management. To je spôsob, akým sa rozhoduje o koheznej politiky. Ide o otázku spoluzodpovednosti, o otázku spolufinancovania. Je to otázka riadenia celej tej politiky a samozrejme e, reálneho vplyvu členských štátov a spôsobu, ako fungujú. Preto je spolené, spojené riadenie dôležité, to čo sme hovorili o CPR. Keď víme prostriedky von z kohezie, to nie len, že berieme prostriedky z kohezie, ale z toho shared managementu. Ak zoberieme prostriedky z národných obálok a ak to dáme napríklad do CEFu, keď v CEFe berieme prostriedky zo shared management, dáme to do národnej obálky, kde nie je zdieľané riadenie, návrhy, aby to bolo v otvorených súťažiach, open tender. Čiže to je tendencia, ako sa dostať z toho tradičného uvažovania o koheznej politike. To isté, investív. Nechcem povedať, že je to zlý nápad, ale e, zobrať peniaze z investiu, Prečo je to dobrovoľné? Všetci vedia, že sa budú snažiť e, tou ľahšou cestou. InvestEU bude tá ľahšia cesta, pretože to bude EÚ bez štátnej pomoci. Prečo nemeniť koheznú politiku, prečo otvárať dvere niečomu, čo je ľahšie? Reálny problém, myslím, že CPR by malo zodpovedať túto otázku. Chceme v európskej politike to ponechať, politika, ktorá nie je tradičná, ktorá nie je historická. Je to ale politika, ktorá je založená na veľmi e, konkrétnej metóde zdieľanému riadení. Chceme shared management, vzdielané riadenie alebo nie. Ďalej, otázka obsahu. Čo by sme chceli mať e, v rámci e, vzdielaného riadenia? Chceme viac inovácií alebo mimochodom, keď načúvate mestám, Eurocities, nás oslovujú a hovoria, že sa nedomnievajú, že by mali mať tie peniaze z kohezie a z výskumu. To nie je ich problém. Chcú, aby implement, e, inovácia bola implementovaná do riadenia miest, inovácia v doprave a tak ďalej a tak ďalej. To je skutočný problém a samozrejme budeme mať diskusiu o tom, ako sa čerpajú peniaze z kohezného fondu a idú do CEF. To bude náročná diskusia. E, nejde len o to, že vziať si to alebo nie, ide o to, akým spôsobom to vziať a ako budú vyzerať tie prostriedky a čo ohľadom InvestEU a ja chcem zopakovať to, čo som vždy vravel na pôde tohto výboru. Neviem si predstaviť, že peniaze zoberieme z národných obálok kohezie, bez toho, aby tam e, v Invest EU bolo, bol priestor pre koheziu v Invest EU. Ak tam nebude takýto, takýto okno, tak tie peniaze budú úplne rozdrobené do iných politík, budú odňaté z národných obálok, a možno teoreticky ponechané v národných obálkach, ale budú v rámci iných politik. Zosumarizujem. CPR je základný dokument, je základný dokument, do akej miery sme pripravení E, riadiť sa e, zmenou politiky. Myslím si, že sa snažia e, prijať nejaký kompromis, aby nevyprokovali tú revolúciu, ako spomínal pán Hedman, ale myslím, že sa nevyhneme takej ťažkej debate, pokiaľ ide o to všeobecné nariadenie, ale nie je to z toho dôvodu, že by sme potrebovali veľmi rýchle to riešenie, ale potrebujeme veľmi rýchle prijať pozíciu parlamentu aby sme boli otvorení tým e, rokovaniam a teda otvorili si tie nové možnosti. Čiže nemali by sme na výbore REGI e, používať vyjadrenie staré politiky, tradičnej politiky alebo podobne, pretože ak to takto používame, tak to znamená, že je to staromodné troška pase. Ale nie je to tak. Je to veľmi dôležitá metóda, ktorá je dôležitá z pohľadu európskej politiky. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a nakoniec pán Polčák. Ďakujem za udelenie slova, pani. Ďakujem, pani predsednička. Najskôr sa chcem ospravedlniť, že som prišiel neskoro. Bohužiaľ mám ešte tu v budove viaceré rokovania. A každopádne chcem sa poďakovať spravodajcom za ich prácu naozaj čelia zásadným výzvam nájsť kompromis, nie len vzhľadom k blížiacim sa voľbám do Európskeho parlamentu, ale aj vzhľadom k výzvam, ktoré sa týkajú všeobecnosti koheznej politiky, aj pokiaľ ide rozpočet, ale aj výzvam ako takým, ktoré sú pred e, politikou súdržnosti. Ďakujem teda skutočne za ich prácu. Chcel by som vyzdvihnúť návrh komisie, pretože skutočne nepochybne smeruje k väčšiemu zjednodušeniu flexibilite, k jednotnosti pravidel. Eh, avšak ja musím položiť otázku, možno už bola položená, a síce, či nariadenie je dostatočne užívateľsky priateľské, privetivé. Pre mňa je veľmi podstatné, či je to zjednodušenie, ktoré sa odráža aj na úrovni tých príjemcov. Teda tí, ktorí majú byť užívateľmi tejto príručky, alebo či naozaj naďalej existujú e, niektoré aj zbytočné formálne procesy. Tu by som spravil paralelu s Fondom pre rozvoj, o ktorom hovorila kolegyňa Breso, pretože práve, že, e, pre, pre, práve vo vzťahu k vidieckým oblastiam, ktorí sa niekedy tvária ako popoluška, potrebujeme ešte e, lepšie, efektívnejšie administratívne zjednodušenie. Potrebujeme efektívne opatrenia, aby sa nám vidiek, rôzne horské oblasti nevyľudňovali a tam tie opatrenia musia byť e, skutočne veľmi zacielené a predovšetkým jednoduché. S tým súvisí moja nasledujúca poznámka. Musím povedať, že som z regiónu, ktorý susedí so Slovenskom a dve funkčné obdobia som e, bol vo vedení malej obce. Keď si porovnám administratívnu náročnosť z pohľadu čerpania polnospodárských dotácií a koheznej politiky, tak sa to naozaj absolútne nedá porovnať. A myslím si, že práve preto by sme mali ďaleko viac tlačiť. A myslím si, že komisia aj spravodajcovia majú v tomto veľmi zodpovednú úlohu. Mali by sme tlačiť na to, aby opatrenia boli ešte jednoduchšie. Rád by som sa vyjadril aj k finančným alokáciám. Je naozaj rozdiel E, pokiaľ sú niektoré štáty presunuté do kategórie rozvíjajúcich sa, respektíve regióny v štátoch sa presunú do kategórie rozvíjajúcich sa regiónov. V tej chvíli vyšší finančný spolupodiel môže skutočne odradiť od e, čerpania e, európskych kohezných fondov. Chcem na to upozorniť aj v súvislosti s pravidlom N plus 2, N plus 3, pretože v Českej republike, ale nielen v Českej republike, sa nám môže stať e, veľmi výrazne to, že rok čerpania bude jeden, bude sa to koncentrovať, teraz sme na pravidel do jedného roku. To existujúce obdobie dobehne v kategórii N plus 3 a to nové obdobie bude už v kategórii N plus 2 a tak sa nám stane, že sa nám bohužiaľ môže tento moment koncentrovať v rámci toho istého roka a my nebudeme v Českej republike, ale nielen v Českej republike, či týka sa to iných štátov, Polska, Slovenska, nebudeme mať dostatočné administratívne kapacity na spracovanie tých projektov z dôvodu kryženia týchto dvoch období. Chcem na to upozorniť. Bolo by lepšie, podľa mňa, keby na začiatku sme predpokladali, e, nastavili nejaké prechodné obdobie, kde by platilo ešte pravidlo N plus 3 aj v tom novom programovacom období. Posledná poznámka na záver sme svedkami aj pomerne zložitej situácie na trhu práce, kedy pomerne veľa odborníkov pracuje v súkromnom sektore a nezaoberá sa verejným sektorom, respektíve európskou úrovňou, sú plne e, vyťažení v súkromnej oblasti. upozorňujem na to, e, že koncentrácia, alebo teda začiatok nového programovacieho obdobia môže viesť k tomu, že nebudeme mať dostatočné personálne zdroje na prípravu projektov. Všetky členské štáty si s tým musia poradiť, to bez pochyby, ale v štátoch, kde napríklad nezamestnanosť eh, je eh, pod úrovňou 5%, tak administratívne odborné kapacity skutočne veľmi chýbajú. Ďakujem pekne za pozornosť. Sorry. Thank you very much. Uh, this was the last... Ďakujeme pekne. Toto bol posledný rečník eh, spomedzi poslancov výboru Regi. Teraz dávam slovo našim hostom. Najskôr pán Javier Dos Ori, ktorý zastupuje Európsky hospodársky a sociálny výbor. Nech sa páči, máte slovo. Eh, Takže v prvom rade chcem poďakovať za pozvanie a za to, že môžem vyjadriť e, svoj názor na tomto výbore Európskeho parlamentu. A ďakujem aj za spoluprácu na mnohých materiáloch, e, na ktorých sa pracuje. Teraz je tu spolupráca Európskeho parlamentu a nášho výboru. A toto určite nám pomôže e, spresniť a vycizelovať si stanoviská a napríklad som sa zúčastnil aj na príprave materiálu o všeobecnom nariadení a v súvislosti predovšetkým s dopadom na podniky. Takže chcem sa teraz venovať práve vysokej miere konsenzu, pokiaľ ide o textoch, to texty, na ktorých sme pracovali. Predovšetkým hľadne troch oblastí ktorým sa výbor venuje. Samozrejme, boli tu aj dosť veľké rozdiely oproti, oproti iným názorom eh, v súvislosti s využívaním kohezných fondov. A potom eh, dôsledky sociálne, dôsledky krízy, ako vieme, sa prejavili vo viacerých krajinách. A to malo za dôsledok aj určité zmeny v oblasti politiky ale tie sociálne dopady boli veľmi jasné a práve e, dochádzalo to až tak ďaleko, že sa spochybňovala existencia Európskej únie. Takže pokiaľ hovoríme o projektoch a o uplatňovaní sociálneho piliera, tak e, práve toto krátenie znamená značné ťažkosti. A toto má dopad na investície, ako vieme. A problém je v tom, že pokiaľ ide o investície a tie prostriedky, ktoré sú k dispozícii, tých je menej. A ale v podstate sa žiada viac investícií. V každom prípade, e, pokiaľ ide o prevody prostriedkov je práve potrebné zabezpečiť e, poskytovanie týchto e, prostriedkov do investícií, do investičných programov. Na to chcem poukázať predovšetkým. A v tomto zmysle parlament e, by mohol poukázať aj na to, že by sa z hľadiska celkovej sumy mohlo, mohli zvýšiť tieto aj príjmy, aj náklady v súvislosti so zvýšením HDP eh, o 0,3 A konkrétne k otázkam, ktoré sa týkajú spoločných ustanovení tohto nariadenia. Myslím, že eh, sa zhodneme na tom, ako už tu bolo vyjadrené, eh, že je potrebné zabezpečiť zjednodušenie, flexibilitu a efektívnosť. A treba do istej miery posilniť aj e, to viacúrovňové riadenie a správu, e, pretože zatiaľ dochádza aj k dosť veľkým diskrepáciám medzi odboránmi a medzi podnikateľmi v Európe. Práve preto, že neexistuje zatiaľ nejaká priama e, komunikácia medzi nimi a práve preto by E, bolo dobre, keby komisia prispela k tomu, aby, teda, alebo aj váš výbor, ktorý teda, by mohol e, napomôcť vytvoreniu nejakého takéhoto kódexu, ktorý by to zabezpečil. Takže no, chcel by som ešte spomenúť práve aj stanovisko vášho výboru. Respektíve, pokiaľ ide o náš postoj, aspekt makroekonomický v súvislosti s kondicionalitou, o ktorej sa tu hovorilo. Takže 3 roky by sme upravili na tie 2 roky, čiže N, keď hovoríme N plus 2 alebo N plus 3. Takže pokiaľ ide o spolufinancovanie, tak tu by sme uvítali flexibilnejší postoj, práve pokiaľ ide o regióny v procese transformácie, pretože tie súčasné opatrenia sú dosť tvrdé pre viaceré regióny. A okrem toho sa hovorí aj o špecifických, konkrétnych nástrojoch, ktoré práve súvisia s, e, s nevýhodnenými regiónmi, treba s horskými e, oblastiami a podobne. Práve okrem toho sa tu hovorilo aj o tom polnohospodárskom rozvojovom fonde. No, ešte mi dovolte doplniť toto. Nezhodujú sa naše názory na článok 7 v súvislosti s dohodami a nakoniec v súčasnom predpise sa hovorí o tom, že proste sa hovorí o mužoch a ženách, ktoré pracujú a o aspektoch diskriminácie. Ale je tam aj článok 77, kde práve sa poukazuje na to, že sa spomínajú nejaké záväzky na štátnej úrovni a práve tu treba veľmi jasne vyjadriť, kto akú má úlohu. A v kontexte znižovania finančných prostriedkov, ktoré budú k dispozícii, tak to tiež súvisí eh, s finančným nástrojom eh, spájania Európy. Tak práve ide o to, aby sa zachovali tie prostriedky, eh, ktoré sú doteraz boli. A potom by sme presunuli určitú časť prostriedkov na investície. Isté, že nie je to opozičný postoj, nie sme proti, ale samozrejme ide o to, aký bude celkový objem prostriedkov k dispozícii na e, toto financovanie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Bolo to za veľmi užitočné. Vypočuť si vaše stanovisko. Ďakujeme za to, že ste prišli a ďakujeme tiež za to, že prebieha dobrá spolupráca s výborom pre hospodársky sociálnej odbore. Žiaľ, e, pani Mariny, e, zástupkynia výboru regiónov si to nedokázala naplánovať tak, aby sa mohla zúčastniť dnešného stretnutia. Preto budeme pokračovať tým, že dáme slovo komisii. Pán Fabresko, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem aj obom spravodajcom za to, že naozaj toho stihli veľmi veľa za také krátke obdobie, ktoré mali k dispozícii. Mali by sme sa pokúsiť robiť všetko preto, aby sme mali čo najväčšiu právnu istotu aj pre orgány, ktoré sa tým zaoberajú, aj pre príjemcov priamo v teréne, aby sme e, sa nedočkali tých istých omeškaní, ako sa vyskytli v tomto programovacom období Chcela by som zvorazniť, že to je spoločným cieľom aj parlamentu, aj komisie. Tiež by som rád zdôraznil, že chceme oceniť, že správa sa venuje niekoľkým bodom, ktoré by sa mali zmeniť. Nie celkom sa vo všetkých týchto bodoch zhodujeme, ale domnievame sa, že je to dobrý, vhodný prístup a veríme, že v diskusiách v parlamente tento prístup sa presadí, pretože ak sa budú otvárať rozmanité zmeny, to by nebolo veľmi prospešné preto, aby sa celá vec posunula čím skôr v rokovaniach. Ďalej, tretia všeobecná poznámka. Rád by som podporil prístup, ktorý si zvolili spravodajcovia aby sa nezredukovali ustanovenia, ktoré sa týkajú zdrojov a finančného riadenia. Ako viete, my sme navrhli e, viacero významných zjednodušení, aby sa znížila administratívna záťaž. Ešte stále však si myslíme, že nie všetky administratívne požiadavky sú e, zbytočné. Dovnívame sa, že je potrebné zajtiť transparentnosť, priamu zodpovednosť, pretože e, napokon predsa len ide o peniaze európskych daňových poplatníkov. A tiež si myslíme, že parlament podporí v tomto procese aj komisiu. E, Zaznievajú hlasy, ktoré tvrdia, že by sa mali tie snahy o zjednodušenie zatiahnuť ešte o mnoho ďalej, že by sa tam malo zjednodušiť teda ešte o niečo viac. E, my si však nemyslíme, že by sa tieto peniaze mali rozdávať len tak ľahko. Ďakujem teda aj za toto spravodajcom. Chcel by som sa vrátiť možno k trom, štyrom veciam, ktoré rezonovali v diskusii. Poprvé, hospodárske reformy a investície, ktoré sa podporujú z kojeznej politiky. E, domnievame sa, že je potrebné tieto dva procesy zblížiť navzájom. Chcel by som sa vrátiť k tomu, čo povedal pán Olbricht, že spoločné riadenie, teda to, ako poskytujeme tieto prostriedky, je jedinečnou príležitosťou, pretože nám umožňuje zaistiť, aby sa všetci aktéry osvojili tento proces, aby sa mohli skombinovať reformy a investície. A tiež si myslíme, že tým vzniká jedinečná príležitosť viac sa zamerať na regionálnu dimenziu v rámci semestra. Viete, že to sa dlhodobo zanedbávalo Tiež e, sa venuje väčšia pozornosť investíciám, nielen štruktúrnym reformám. Myslíme si, že to by pomohlo priblížiť koheznú politiku k hlavným témam hospodárskeho riadenia, čo jednoznačne bude prospešné v strednodobom a dlhodobom meradle. Ďalej druhá téma, ku ktorej sa chcem vrátiť, je Invest EU, tento nástroj. Už tu zaznelo viacero argumentov, chcel by som však spomenúť možno jednu alebo dve skutočnosti tejto súvislosti. Toto nie je prevod peňazí, je to príspevok, aby sa splnili ciele v rámci kohézie. Čo to teda konkrétne znamená? Znamená to, že členský štát, ktorý sa dobrovoľne rozhodne, že bude prispievať do nástroja EU, e podpíše takúto dohodu o príspevku, kde sa stanoví, za akých podmienok a za akými cieľmi sa tieto peniaze majú využiť napríklad, ak teda členský štát sa rozhodne, aby sa tieto peniaze rozdelili podľa nejakých kľúčov na rôzne regióny v danom členskom štáte. Implementačný partner, buď Európska investičná banka alebo Národná promočná banka, to bude musieť dodržať a tiež bude musieť e, členský štát spätne informovať o tom, nakoľko sa tento cieľ splnil. Myslíme si, že tento prístup je veľmi výhodný aj z hľadiska eh, pokrývania rizika, eh, multiplikačného faktora, taktiež znižovať administratívne záťaže a tiež eh, tým vzniknú úspory. Ak by sa ukázalo, že sa to neosvedčí, ak implementačný partner nesplní cieľ, tak členský štát bude mať tak či tak možnosť požiadať si o tieto peniaze späť. My to teda vnímame ako možnosť, ako jednu z alternatív, nikto nebude povinný ju využiť, ale zôrazňujem, nie, nie je to priamy prevod peňazí, týka sa to veľmi priamo plnenia cieľov kohézie. Ďalej, čo sa týka fondu rozvoja vidieka, aj to sa tu spomenulo, viete, že komisia v tomto smere navrhla reformu spoločnej prospodskej politiky, čo bude znamenať, že oba prospodské fondy sa zblížia navzájom a za touto reformou je nový model plnenia, v ktorom by sme sa v rámci SPP posunuli od plnenia ku prístupu založenému na výsledkoch. Na to, aby sa to podarilo, komisia sa rozhodla, že to bude jednoduchšie, ak pravidlá pre tieto fondy, pre tieto prostriedky sa budú vyrukovať eh, v jednom jedinom rámci. Chápem, že parlament je tu iného názoru, len aby som vám teda vysvetlil, prečo sme predložili tento konkrétny návrh. Možno, ak dovolíte, ešte sručne, by som spomenul niekoľko ďalších bodov. Poprvé, etický kódex. Etický kódex, ktorý je v súčasnosti platný, možno nie je dokonalý, s tým súhlasíme, ale To, že som spomenul, že nechceme odvolať aktuálne nariadenie, nechceme odvolať platný etický kódex, je preto, že chceme, aby partnerstvo, ktoré, ako viete, je presne popísané, by malo vzniknúť už keď sa začne rokovať s členskými štátmi a s regiónmi o ďalších eh, programoch ďalšej generácie. Tieto rokovania začnú na jar roku 2019, teda o 3, 4, 5 mesiacov najneskôr. A ak by sme teraz e, zrušili aktuálne platný etický kódex a čakali by sme na prijatie nového etického kódexu, čo by e, celkom iste bolo rozsiahlejšie, lepšie, kvalitnejšie. Aj keď ja si myslím, že aj aktuálny etický kódex je kvalitný, nemali by sme teda vlastne nič v platnosti, čo by zavezovalo členské štáty dodržiavať akékoľvek etické normy, pretože e, etický kódex by sa mohol prijať až potom, čo sa príjme legislatíva. A to by sa nepodarilo do troch či štyroch mesiacov. Povedzme si úprimne, preto sme sa cieľne rozhodli, že nechceme presadzovať nové články, nový etický kódex. Chceme preveriť aktuálne platný etický kódex a chceme, aby jeho pravidla platili naďalej, keď sa začnú rokovania. A ešte posledná vec, rozsiahle projekty. Aj to sa tu spomenulo. Ako viete, navrhli sme ich e, vypustiť. Myslíme si, že čo sa týka týchto rozsiahlých projektov, e, že sa môžeme viac spolahnúť na národné systémy, avšak sme v našom návrhu posilnili aj úlohu komisie, aby monitorovala kritéria e, na výber projektov. Teda Komisia môže požiadať akýkoľvek prvý orgán, aby predložil kritéria, vyjadril sa a tieto vyjadrenia sa budú musieť zohľadniť. Teda prostredníctvom týchto ustanovení chceme zajistiť, že budeme mať dostatočnú kvalitu projektov, ktoré sa vyberajú a okrem toho sa zaviedol nový koncept operácie strategického významu, čo by sa malo určovať pri všetkých programoch. Nezabúdajme, že tieto rozsiahle projekty sa týkajú spravidla len dopravy a životného prostredia a spravidla len e, niekoľko členských štátov je do nich zapojených. Tu by sme zaujali o mnoho širší prístup. Všetky programy by museli určiť takéto operácie a monitorovací výbor by v tomto prípade preskúmal ich fyzickú aj finančnú mieru pokroku, teda išlo by operáciu strategického významu a nebude potrebné zaviesť druhú úroveň projektov s názvom rozsiahle projekty. A preto sme navrhli, aby sa tieto rozsiahle projekty vypustili. Myslím, že to je všetko z mojej strany. Ak budú nejaké ďalšie otázky, veľmi rád odpoviem. Ďakujeme. Stiže. Dáme priestor, ďakujeme pekne za vaše vyjadrenia. Nepochybne budúce diskusie budú veľmi zaujímavé. Pani Krel, nech sa páči, ďakujem. Ja by som pre Boha nechcela teraz reagovať na všetky poznámky kolegov. Myslím, že budeme mať dostatok času to prejednať na mnohých schôdzoch tieňových spravodajcov, aj tu vo výbore napokon. Ale veľmi rada by som možno spomenula jednu vec, ktorú načrtol Jan Olbricht Niekedy kohezná politika jednoducho nie je jednoduchá, pretože sme sa cieľne rozhodli preto, že to nechceme, aby to fungovalo tak, že si to dohodne komisia členskými štátmi, že je to politika, ktorá sa dohoduje s regiónmi, s mestami, so samozprávami a s obcami. Myslím, že aj pri všetkej kritike ktorá nepochybne je oprávnená na rôznych miestach na margo koheznej politiky v posledných desaťročiach predsa len sme eh, v rôznych podmienkach sa dokázali relatívne dobre presadiť eh, aj v rôznych eh, okolnostiach, ktoré neboli jednoduché. jednoduché. Rozhodne to nebolo nemoderné každé euro, ktoré sa vynakladá z koheznej politiky, je možno konzervatívnym modelom, ale predsa len prináša 3 alebo 4 eurá späť na investíciách do regiónov. A Invest EU najskôr e, sa musí preukázať, čo teda prinesie, ale Junckerov investičný plán pôvodne e, sa hovorilo o 17 eurách na 1 euro investícií. To sa predsa len ukázalo ako e, pekné PR, ale nejako realita. A v čase, keď na jednej strane sa musíme zamýšľať nad tým, ako zaistiť e, budúce fungovanie sociálnej, územnej aj hospodárskej e, súdržnosti v Európskej únii a zároveň sa snaží získať si väčšiu dôveru občanov e, v to, aby verili, že Európska únia je funkčná, tak takýto staromodný prístup e, koheznej politiky možno nie je celkom zlý. Práve naopak je veľmi moderný a veľmi prínosný. Preto je podľa mňa rozumné tieto základné zásady koheznej politiky obhajovať, pretože to nie je staromodná politika, je to naopak možnosť zaistiť ľuďom, ktorí žijú tu v Európskej únii, dať im pocítiť, čo sa presne dá odfinancovať z európskych prostriedkov. Isté, že keď budeme navrhovať niečo podobné a ako, že chceme stiahnuť e, polospodársky fond e, späť do tohto nariadenia, to samozrejme nepatrí do diskusie tu vo výbore REGI, to je zrejme jasné úplne všetkým, ale tieto rokovania už predsa bežia. Neznamená to, že sa s kolegami nerozprávame z výboru Agri. Isté, že sa chceme pozrieť na to, či e, pravidlo N plus 2 alebo N plus 3 bude efektívnejšie, alebo niečo iné, alebo tiež miera spolufinancovania, ako by sa to malo najlepšie nastaviť. Myslím si, že čo sa týka N plus 2, M plus 3, myslím, že sa predložil celkom dobrý návrh, ktorý sa týka prechodného obdobia a nesmieme zabúdať pri tomto všetkom. Všetci sa angažujete dlhodobo v regionálnej politike. Žiaden členský štát nezačína zamýšľať sa o projektoch pre ďalšie obdobie, kým si ne uzavrie všetko, čo sa týka eh, vykrytia financovania eh, za predchádzajúce obdobie. Preto si musím uvedomiť, či všetky tie náročné administratívne úkony predsa len eh, nás neprivedú k tomu, že sa vrátime k tej metóde M plus 2. Otázka spolufinancovania, sadzby spolufinancovania. Ja som za navyšovanie, ale to si bude samozrejme vyžadovať patričné rozpočtové krytie. A to je otázne, či sa parlamentu presadí, pretože ak sa stanovia také miery spolufinancovania, ako sa tu navrhuje, s rôznymi eventualitami pre rozličné regióny, to by znamenalo, že by sme mali len relatívne málo projektov, ktoré by sme mohli a dokázali podporiť z prostriedkov. A to je treba zvážiť pri stanovovaní spolufinancovania a miery spolufinancovania. Ste, že ja chcem aby bola čo najefektívnejšia a budúca podoba koheznej politiky, preto napokon chceme zajistiť spoluprácu s Invest EU, s Horizon Europe, s LIFE, s ďalšími programami, s programom Connecting Europe Facility, ale nie tak, že sa budú e, prostriedky presúvať. Ja to naďalej vnímam ako čistý prevod peňazí. Mali by sme to nejako zosúľadiť, prepojiť, ste, že nie každý členský štát potrebuje tie rozsiahle projekty v infraštruktúre. E, potrebujú to najmä stredovýchodo, európske krajiny, tie, ktoré sa e, stali až v posledných rokoch súčasťou Európskej únie. A preto e, by sa to malo umožniť. Pre Polsko to bola vysokorelevantná téma, aby sa prostriedky z EFRA a z programu Junckerovho plánu mohli spojiť na to, aby sa presadilo dostatočné financovanie a to by som rada podporila. A preto si myslím, že s našimi návrhmi naozaj dokážeme toho presadiť veľmi veľa. Je tam veľa toho rozumného, čo navrhujeme. V každom prípade pokúsime sa s kolegami dopracovať sa k spoločnej pozícii a aby parlament bol rozumne zastúpený. Ďakujeme pekne, pán Novakov, nech sa páči. Ďakujem. Ja by som rád predniesol svoj záverečný prejav po bulharsky. Ďakujem. Som veľmi rád, že tak veľa kolegov sa zapojilo do diskusie, že sa vyjadrilo. Znamená to, že vznikol priestor pre voľnú diskusiu, na tomto stretnutí zaznelo veľa vyjadrení, ktoré veľmi správne situáciu popísali. Chcel by som sa vrátiť niektorým vyjadreniam. Jednak, eh, čo sa týka prevodov, potom k vyjadreniam pána, pani Breso a vyjadreniam pána Žua. Pýtali sa nás, či sme proti nástroju Spájame Európu. Nie, v žiadnom prípade nie. My chceme zaciť reciprocitu, ak totiž by sme znižili na polovicu kohezné prostriedky, nebolo by logické zachovať všetky ostatné prevody. Nebolo by to spravodlivé, preto trváme na tom čo sme navrhli v reakcii na návrh komisie, čo sa týka spolufinancovania. Zaznelo tu, že sú tu regióny, ktoré potrebujú viac spolufinancovania. My navrhujeme vrátiť dnes sa k predchádzajúcej situácii, teda k aktuálnej situácii. Domnievame sa, že to je maximum, čo by sa dalo dosiahnuť. Chcel by som sa poďakovať pánu Olbrichtovi za to, čo povedal, pretože si myslím, že to, čo sme dosiahli v rámci viacročného finančného rámca, je v súlade s parlamentnou pozíciou a potom tu zaznela otázka, ktorá sa týka rozsiahlých projektov. Pán Hetman eh, sa na to pýtal. Zadefinovali sme hranicu vo výške 100 miliónov, teda relatívne málo projektov sa to bude v končnom dôsledku týkať, ale chceme, aby sa tieto projekty pokryli a chceme, aby tieto projekty naozaj sa dotiahli do konca, pretože sú to veľmi dôležité projekty nielen pre jednu krajinu, ale pre viacero členských štátov. Chcel by som sa poďakovať pani Miltenburgovi za to, čo povedal. Veľmi ma jeho slova motivujú. Uvedomujem si, že nedokážem vrátiť čas, ale my sme sa touto správou snažili o to, aby nedochádzalo k ďalším rizikám, najmä tak krátko pred európskymi voľbami. Chceme teda dať veci na poriadok aby sme boli konzekventní v našich sľuboch. Chcel by som sa poďakovať Európskej komisii za jej prístup. Naozaj sa presadilo mnoho návrhov na zjednodušenie. Je to jedna z prvých kapitol, ktorých verím, že sa nám podarí dosiahnuť kompromis. Ďalej finančné nástroje, aj to sa tu spomenulo. ako rozpor ku koheznej politike. Ja si nemyslím, že e, si tieto dve skupiny finančných nástrojov navzájom odporujú, ale chcel by som spomenúť zemepisné predelovanie týchto finančných nástrojov. Myslím, že to nie je dostatočne vyvážené a to by sa malo zohľadniť. Ste, že nástroj spájame Európu je mechanizmom, ktorý je prospešný pre mnoho členských štátov, ale nie každý európsky program sa dá financovať z kohezných fondov. To by, myslím, že stačilo z mojej strany. Ďakujeme veľmi pekne. Toľko teda k diskusii o navrhovanej správe. Viem, že je otázna lehota na pozmeňovacie návrhy. Navrhla by som dátum, ak dovolíte, ktorý by nám umožnil odhlasovať našu správu v decembri. Tak, ako to bolo pôvodne naplánované na úroveň výboru, ak sa nemýlim, dobre? Takže, ak to chceme stihnúť 13. decembru. Najneskôr pozmeňovacie návrhy je možné predkladať do 22. oktobra. Teda necháme ten pôvodný dátum na hlasovanie a dáme o niečo viac času politickým skupinám na pozmeňovacie návrhy. Myslím, že to je spravedlivé rozhodnutie. 22. októbra, teda by prší lehota o 6. večer na pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. Týmto sme sa dostali na záver. Ešte, pani Krel, ešte jedna stručná poznámka, ak dovolíte. Ja očakávam mnoho pozmeňovacích návrhov, ale chcem kolegov požiadať. Všetci sme poslanci, všetci vieme, že sa blížia voľby, onedlho sa rozbehne kampaň, ale Chcem vás poprosiť, nie je nevyhnutné, aby každý kolega predkladal návrh sám za seba. Možno by ste mohli kolegov osloviť, aby ste sa zoskupili nejako. To je jedna vec. A potom druhá vec. Chcela by som vás požiadať, aby ste nepredkladali všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré sa chystajú členské štáty predložiť neskôr v trialógoch, pretože to by mohlo oslabiť našu rokovaciu pozíciu a to dosť značne. Prosím, zamyslite sa nad tým, snažte sa veriť tomu s optimizmom, že sme silní poslanci Európskeho parlamentu. Ďakujeme pekne, áno. My sme silní poslanci Európskeho parlamentu. To je dobré zhrnutie. 5 sekúnd, pán Novakov. Pani predsednička, vy ste správne poznamenali, že otázka lehoty je nedoriešená. Súvisí to s niečím iným. Nechceme obmedziť eh, kolegov v predkladaní pozmeňujúcich návrhov. Naposledy však CPR trvalo viac ako 2 roky. Celý tento proces teraz máme 3 mesiace vrátane augusta. Teda zatiaľ sme to rozbehli dobre, nepremejhajme teda zbytočne teraz eh, príliš eh, veľa času som si istý, že to stihneme, že sa dohodneme na kompromisoch bez ohľadu na to, aké návrhy predložíte. Snažím sa teda tento čas využiť čo najefektívnejšie. Drahí spravodajcovia, môžete si byť istí, že vás to nenecháme samých. Predložíme pozmeňovacie návrhy, podporíme vás snahy hľadať kompromisy. Ešte raz ďakujem za doteraz vynaložené úsilie. Teraz sme sa do tohto úsilia zapojili všetci. Ďakujem všetkým za účasť na tejto diskusii. 22. októbra teda je lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov. Ďakujem, týmto odročujem dnešnú schôdzu. Zajtra ráno máme spoločnú schôdzu s výborom Koter. E, veľmi rada vás všetkých privítam na tejto spoločnej schôdzi. Dovidenia.